veci. E, viacero výborov vstúpilo do interinstitucionálneho rokovaní podľa článku 69 odsek 1 vnútorného poriadku správy, ktoré predstavujú mandáty na tieto rokovania. Nájdete na e, webovej stránke plenárneho rokovania a ich nadpisy budú zverejnené v zápisniciach e, z rokovaní. Podľa článku 69c odsek 2 členovia alebo politické, poslanci alebo politické skupiny, ktoré dosiahnu potrebný limit, môžu dozajtra písomne do 24. oktobra do polnoci písomne požiadať, aby rozhodnutia e, o rokovaniach e, boli predmetom hlasovania. Ak nedostane parlament žiadnu takúto požiadavku, tak e, sa rokovania začnú na úrovni výborov. A v súlade s článkom 105 odsek 6